Well, thank you. Even my children do not listen like that at home. So... Ďakujem pekne, ani moje deti vlastne ma takto neposlúchajú, takže super. Takže, ak dovolíte, začali by sme. Ja dúfam, že s programom súhlasíte, že nebudete požadovať žiadne zmeny. Ešte keby som si ja vedel nájsť ten program. Dobre, takže druhý bod oznámenia. Zo pár ich mám. Sú k dispozícii všetky jazyky z výborov ITRE a ENVY s výnimkou chorvačtiny. Preto sme pracovali, dostali sme 920 pozmaňovacích návrhov, viac než 500 strán to celé obsahuje, aby sme netlačili všetko, tak dokumenty dostali iba tlmočníci, autori poznacích návrhov, spravodajcovia a tiež spravodajcovia. Ale máme tu ešte také kôpky v najbežnejších jazykoch. Takže asi 120 vytlačkov sme urobili dohromady, čo je 60 tisíc stránok alebo 3,5 metra vysoká kôpka papiera alebo kôpka kopa papiera. Ja osobne som ušetril 500 stránok, lebo som jedným z tých, čo si všetko nosia so sebou v iPade formou e-committee. Takže aj vás takto chcem motivovať, eh, keby ste využívali systém e-committee, aj vy by ste ušetrili 500 stránok teraz, no možno na budúce. Takže tlačiť sa to bude iba jednorázovo, na ďalšiu schôdzku už vytlačok nedostanete. Ešte pripomeniem, že Envy a ITRE pripravili túto správu z vlastnej iniciatívy podľa pravidla 51 rokovacieho poriadku s povolením konferencie predsedov z 26.6.2013. A spolu spravodajcovia z Envy a z ITRE vo vzájomnej dohode pripravili jeden jediný návrh správy bolo predložených 920 pozmeňovacích návrhov a spravodajcovia a tie spravodajcovia sa dohodli, že pripravia kompromisy 12. decembra, to je ten termín na prípravu kompromisov. A ak tieto kompromisy podpíšu aspoň traja spravodajcovia, tak sa budú považovať za kompromisy, inak sa budú považovať za konsolidované návrhy. O kompromise sa nebude hlasovať po častiach, čiže iba ako celok. O tej správe sa bude diskutovať a hlasovať na spoločnej schôdzke oboch výborov. A na takéto schôdzky máme samostatné programy. Pokiaľ ide o predsedníctvo, tam bude viacero predsedov, teda dvaja. Dnes to budem ja a pani Sartori, ktorá sa trošičku omeškala, ale príde. Aby to celé prebehlo hladko, dohodli sme sa, že predseda hostovskej ehm, z hostovského výboru bude predsedať, čiže na teraz to vychádza na mňa. E, pokiaľ ide o hlasovanie, tam sme sa ešte dohodli, aký bude ten presný, presný postup. Samozrejme, že 52. budú mať vždy možnosť e, vystúpiť. No teraz sa má v pláne dať slovo pani Sartori, ale ako, ako, ako som už spomínal, e, príde až neskôr. Tým sa dostávame k bodu 3, schválenie zápisnice. Máte to k dispozícii v zložkách a ak nebudú žiadne pripomienky, tak sa budú zápisnice považovať za prijaté. Ďakujem pekne. No a tým sa dostávame k bodu číslo 4, rámec pre politiku v oblasti zmeny klímy a energetickú politiku do roku 2030. A snáď by som dal najskôr slovo spoluspravodajcom, len aby ste vedeli, Sophie Okony dnes nahrádza Andervo. Andelvo, pardon. Takže Začal by som snad tým, že dám slovo pánovi Šimanskému. A obaja spravodajcovia teda budú mať 10 minút, takže pán Šimanský ako prvý. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja si myslím, že je naozaj výborné, že sa predseda výboru rozhodol, že tieto pozmeňovacie návrhy sa nebudú tlačiť pre všetkých. Ja sa snažím prispieť k úsporám A úspora času je jednou z takýchto úspor, takže nechcem hovoriť o každom jednom návrhu, ktorý bol predložený. Rád by som sa vyjadril len k tým veciam, ktoré sú také najpalčivejšie, ktoré naozaj najviac tlačia. Kompromisy považujem za najdôležitejšie, hoci je tu naozaj veľmi veľa pozmeňovacích návrhov. Je tu možnosť dopracovať sa ku kompromisom, pretože mnohí poslanci prišli s nápadmi na pozornosť návrhy, ale mnohé z nich sú si veľmi podobné, takže naozaj e, bude možné tie návrhy skonsolidovať a takto si uľahčiť aj hlasovanie. Ďalej chceme, aby jazyk tohto dokumentu bol naozaj taký najjednoznačnejší, najjasnejší, aby to bolo naozaj všetko logické, konzistentné, s jasnou líniou. Kompromisy sú teraz momentálne v štádiu prípravy, pracujeme na nich a myslím si, že e, v tejto fáze sú dôležité dve veci. Takže poprvé, rád by som sa obrátila tými spravodajcov s jedným takým varovaním. Prosím, nemyslite si, že by sme mali mať iba 50% plus 1 Samozrejme, že sa dá správa sa tým prijať aj s takouto veľmi tesnou väčšinou, 50% plus jeden hlas, a napriek tomu to bude uznesenie celého parlamentu, takže dá sa to. Ale keď sa pozrieme na tú dynamiku, keď sa pozrieme na prácu komisie, keď sa pozrieme na e, to, že parlament chce sa naozaj vyjadriť e, v tejto naozaj veľmi podstatnej diskusii, nielen z oči voči komisii, ale aj z oči voči rade. Takže vychádzajúc z toho by sme sa mali snažiť o to, aby tá väčšina bola čo najširšia, aby to naozaj bola široká väčšina, ktorá sa postaví za toto stanovisko parlamentu. Nebolo by naozaj ambiciózne, keby sme umožnili, aby táto správa prešla s akúkoľvek aj veľmi tesnou väčšinou. Opakujem, táto správa by mala byť naozaj konzistentná, logická a toto by sme mali mať stále na zreteli. Lebo ehm, vyvstal taký určitý problém, a to, že je tu teda e, určitá možno snaha prijať túto správu akoľkoľvek väčšinou a to by bolo naozaj podľa mňa škodlivé pre parlament, takže tomu sme sa mali vyhnúť. A teraz tá druhá vec. Máme tu viac pozmeňujúcich návrhov, ktoré vypovedajú o tom, že sú tu poslanci v skupinách, v rôznych skupinách, ktorí sa snažia prekonať určitú blokádu. Blokádu, ktorá pretrváva už isté obdobie. Také bipolárne myslenie mám na mysli. Na jednej strane pevný cieľ, záväzný, povinný, alebo dva povinné ciele. A myslím, že túto blokádu e, prekonáme iba kreativitou. Ja si myslím, že kreativita je práve na mieste v súvislosti s, so zložitými časťami tejto správy. Keď sa ukáže, že parlament z toho činného dôvodu má pocit, že jediný signál, ktorý môžeme vyslať Európanom a inštitúciám, že týmto signálom je zopakovanie toho, čo hovoríme, opakovanie, čo sme už vyjadrili v minulosti pri rôznych príležitostiach, Nemyslím, že to je ten správny prístup. Mali by sme sa naozaj e, obzrieť späť na naše skúsenosti v politike životného prostredia a klimatickej politike. Nemám teraz na mysli konkrétne osoby, lebo sa keď sme všetci kriticky zamysleli nad tým, čo sa deje, čo sa udialo, keby sme kriticky využívali naše poznatky, naše skúsenosti. Takže máme už nejaké skúsenosti a myslím, že je potrebné, aby pri príprave takýchto politík e, zohrávala väčšiu úlohu flexibilita. Hlavne po kríze sa stretávame teda v Európe s veľmi odlišnými výzvami, ktoré je potrebné nejako zvládnuť. Takže tri dôležité strategické ciele je potrebné nejako prepojiť. To sú ciele, ktoré vyplývajú z tohto legislatívneho balíka. Ktoré to sú? Poprvé, Trvá udržateľný rozvoj, po druhé zabezpečenie energie a po tretie konkurencieschopnosť. Toto sú tri ciele, ktoré musia byť smerodatné v tejto diskusii. Naše politické a legislatívne úsilie nemôže viesť k vytvoreniu balíka, ktorý bude nevyvážený. Toto naozaj nie je akceptovateľné. Takže máme tu veci, ktoré sú úplne nové, výzvy, ktoré sú úplne nové, ktoré sa iba začali črtať pred pár rokmi. Ešte sme sa s nimi nezaoberali. Napríklad ceny energie, či už u nás, alebo v zahraničí u náš najležitejších partnerov. Naozaj naši partneri majú konkurenčnú výhodu, snad výnimkou Japon- Japonska, eh, pokiaľ ide o nižšie ceny energie, hlavne pokiaľ ide o zemný plyn. Teraz sa prebiehajú rokovania s Spojenými štátmi o dohode o voľnom obchode. Takže aj toto je jedna vec, ktorá by sa mala zohľadniť v novej klimatickej a v novej energetickej politike naozaj by bolo primalo ambiciózne, keby sme sa sami nejako okliešťovali, nejako obmedzovali. Je potrebné zohľadniť rôzne vnímania, rôzne očakávania, sklbiť. Takže tá flexibilita musí byť taká, aby sme naozaj e, boli schopní sklbiť tie rôzne očakávania. Ako povedal pán Gebrandy prednedávnom, to som sa teda snažil držať. Ja e, som počas letu sem čítal Financial Times a tam v úvodníku uh, sa hovorilo konkrétne o balíku v roku 2030. A ak dovolíte, poviem vám, čo sa tam uvádza vzhľadom na tieto ciele a tento rámec e, sú európsky politici ohrození tým, že zopakujú tie isté chyby pri stanovovaní cieľov do budúcna že zotrvajú v chybách súčasného desaťročia, a to by zabránilo riešiť hrozbu klimatických zmien a mohlo by to Slovensko viesť k najväčšiemu šialenstvu v dejinách. No ja si myslím, že Financial Times to postihli veľmi dobre. Nemyslím si to vždy, keď čítam Financial Times, ale tu mám naozaj pocit, že môžem súhlasiť. Pretože takéto kreatívne myslenie o budúcnosti tohto balíka odráža časť pozmeňovacích návrhov. Takže takáto kreativita sa postupne dostáva do myslenia nielen tu v Európskom parlamente, ale aj mimo neho v iných inštitúciách. Ďakujeme pekne. Ďakujeme pekne, pani Šimanský. No, tam v tom závere E, sa nám trošku zvyšila hlasitosť. To bol asi taký trik, ktorý ste veľmi umne využili, že? No a teraz e, pán, namiesto pani Delvo vystúpi pani Okony. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, drahé kolegyne, drahí kolegovia. Vy ste viete, že kolegyňa Pani Delvo nemôže byť zo zdravotných dôvodov dnes tu s nami, takže ma požiadala, aby som ju tu zastúpila na, tomto, ehm, na tejto výmene názorov. Ďakujem jej za dôveru a chcem jej zaželať aj skoré uzdravenie. Všetci ste sa mohli oboznámiť s tými návrhmi, ktoré boli predložené, ich teda 920, ako sa spomínalo. V mene pani Delvo sa chcem poďakovať všetkým, ktorí prispeli čo umožní túto správu samozrejme rozšíriť, obohatiť. Pokiaľ ide o tieto návrhy, mám pocit, že v zásade tie ciele zdieľame. Všetci chceme, aby Európa bola konkurencieschopná, aby bola nezávislejšia od dovozu energie a aby naše hospodárstvo sa mohlo rozvíjať trvalo užateľným spôsobom s dodržaním našich zahraničných záväzkov, medzených záväzkov. Ale ako sa dostať dosiahnutiu týchto cieľov. V čase prípravy tejto správy sa stalo evidentným, že sú tu dva také názory. Názorové kruhy po prvé cieľ znižiť e, emisie CO2 alebo skleníkových plynov záväzným spôsobom, pričom tie prostriedky, ako sa tam dostať, sú relatívne otvorené. A potom po druhé, e, snahy e, využívať určité technológie, ktoré sú uznávané ako vhodné, ako pozitívne a kontinuita politík, ktoré sa už uplatňujú, hlavne teda investície do obnoviteľných zdrojov energie, do energetickej účinnosti a tak ďalej. Takže takéto e, dva názorové okruhy. Ja osobne sa teším, že z vašich návrhov, ktorá teda vyplýva konkretizácia podpory, a mala som pocit, že tá podpora tu už je aj minulé, pokiaľ ide o energetickú účinnosť. Takže tam sa to ešte potvrdilo. Naozaj sa veľmi teším, že uznávate tie výhody, ktoré môže mať ambiciozná politika v tejto oblasti. Pokiaľ ide o znižovanie našich e, faktúr za energiu, pokiaľ ide o znižovanie našej energetickej závislosti a pokiaľ ide o vytváranie pracovných miest, ktoré sa nemôžu presunúť do iných krajín. Ďalej pripomínam ten cieľ 40 pokiaľ energetickú účinnosť do roku 2030 čo najrentabilnejším spôsobom, tak aby sme dokázali znižiť o 50 naše emisie skleníkových plynov a zvýšiť o 35 podiel obnoviteľných zdrojov na našom energetickom mixe. No ale v našej súčasnej práci, teda kompromisné návrhy, to sa nám zdalo nevyhnutné nejakým spôsobom e, stanoviť jednotlivé kritéria, teda aký cieľ v akej výške, či má byť záväzný alebo nie, a na akej teda úrovni. Ešte spomínam, že sme sa dohodli s spravodajcami na tom, že všetky návrhy, ktoré podpíše, podpíšu minimálne traja, tieňoví spravodajcovia plus jeden spravodajca, že takéto sa budú považovať za kompromisný návrh. Ste si viete predstaviť, že keďže sme dvaja spoluspravodajcovia a keď ma, keďže máme 12 spravodajcov, že tie možnosti kompromisných návrhov sú naozaj otvorené, je ich naozaj veľmi veľa. Okrem teda tých palčivých tém, Eh, je tu možnosť dopracovať sa aj ku kompromisom, ktoré budú podporené veľmi širokou väčšinou, napríklad koherentnosť nástrojov, zabezpečenie energie alebo konkurenceschopnosť sú tie menej sporné témy. Takže chcem sa poďakovať všetkým tým spravodajcom a ich eh, týmom, pretože už eh, odvádzajú obrovskú prácu s cieľom dopracovať sa k takej správe, ktorá bude jasná, ktorá bude vyvážená, aby sme vyslali naozaj veľmi silný signál rade pokiaľ ide o tento rámec do roku 2030. A ešte pár sekúnd, ak dovolíte, aby som detaľnejšie rozobrala niektoré veci. Takže je tu konsenzus v tom zmysle, máme pocit, že potrebujeme teda e, väčšiu koherentnosť, pokiaľ ide o národné podporné programy, bez ohľadu na zdroj energie, o ktorý konkrétne ide. V tomto rámci sa musíme vyhnúť e, chybám z toho minulého rámca, hlavne zohľadnením všetkých interakcií a možných dopadov, ktoré môže mať e, opatrenie jedno na iné opatrenie, vrátanie konkurencie schopnosti. Čiže musíme mať takúto celostnú víziu dlhodobého charakteru, taký rámec, ktorý bude jasný, ktorý bude stabilný, ktorý poskytuje plánovaciu istotu do budúcna pre investície, ako súkromné, tak aj verejné. Takže naozaj právna istota, stabilný právny rámec, toto musí byť náš cieľ. Je potrebné zlepšiť infraštruktúrne prepojenia medzi členskými štátmi, tak aby náš trh s energiou bol optimalizovaný, aby energie z obnoviteľných zdrojov e, boli naozaj rentabilné. Je potrebné využívať e, možné normy energetickej účinnosti e, v rôznych sektoroch, ktoré nie sú v systéme ETS, napríklad stavebníctvo alebo doprava alebo ktoré nie ETS. Ďalej je potrebné, aby keď sa budú príjmať národné strategické rozhodnutia s dopadmi na ostatné krajiny, či už susedské alebo celý región, v takomto prípade je potrebné aby v zmysle konkurenceschopnosti a efektívnosti bolo riziko presunu CO2, carbon leakage, čo najviac mm, znižené. Ďalej, koherentný prístup k financiám, k financovaniu na podporu investícií do udržateľných technológií a to na európskej úrovni. To je tiež veľmi dôležitá vec. Čiže je potrebné, aby sme sa k tomuto rámcu vyjadrili koherentným, jasným spôsobom, pretože tento rámec bude mať veľký vplyv na budúcnosť Európskej únie a na miesto EÚ v celosvedovom meradle. Poprosím vás, buďte otvorení kompromisom. Táto téma je veľmi komplikovaná a veľmi dôležitá. Nemôžeme ju zablokovať z logických dôvodov. Potrebujeme zohľadniť e, realitu, skutočnosť. Je potrebné vyslať jasný signál, pokiaľ ide o strategickú orientáciu do budúcna. Kolegyne, kolegovia, ja veľmi rada si vypočujem, aké máte vy názory, aké máte pripomienky k týmto návrhom, ktoré boli predložené a samozrejme, že vaše pripomienky odovzdám kolegyni Delvo. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme pekne pani Okony a aj my pani Delvo želáme, želáme skoré uzdravenie. A tým sa dostávame k naozaj veľmi dlhému zoznamu tým spravodajcov, ktorí teraz vystúpia. Ne všetkých ich tu máme prítomných. Navrhujem, aby sme išli eh, podľa toho poradia, ako ho tu mám spísané. 5 minút na každého sme si naplánovali s týchto tými spravodajcov a začal by som pánom Rojlom v mene EPP. Nech sa páči. Darf mich bedanken. Chcem sa vám poďakovať. E, ja som e, sa podne nechcel prihlásiť, ale chcem podať pár viet. Poprvé, prirodzene je e, to obrovské množstvo e, návrhov a e, naša práca aj teraz sme sa trošku postarali o to, aby tam nebolo neprehľadné, ale aby to bolo prehľadné, teda aby sme tie veci, ktoré sú totožné, spojili. A myslím si, že um, nevyneme som ani tým rozdielom, ktoré tam sú, ale uh, tie tam musíme nechať a potom politicko nech rozhodnú. To je bezné v demokracii a um, mali by sme to E, zoširoka e, zosladiť, ale aby sme to urobili prehľadné a tie body, ktoré sa politicky vnímajú rozdielne, tak aby sme e, ich sústredili a privedli k rozhodnutiu. V rozprave sa stále hovorí o tom, že musím byť čo najambicioznejší. Čím viac počnem toto slovo, tak o to menej viem, čo si s tým počať, pretože som zažil, že pred cížadosťou E, sme hovorili to často o stiažadosti a e, nepodarilo sa nám e, tak úspešne predsedať ten projekt ochrany klímy. My sme veľa nedosiahli, ale chceme za to šalene veľa peňazí. Nie je to primerané a myslím si, že tu musíme vyjasniť otázku, či je táto cesta, metóda, tieto nástroje vlastne správne a či sú účinné, alebo či máme postupovať ináč. Či je naozaj správne E, povedať, že jediná možnosť je viac cieľov, vyššie ciele, stále vyššie, stále mm, perfekcionistické viac perfekcionistické, alebo um, mali by sme uh, sa na to ináč pozrieť a ináč postupovať. A ja dúfam, eh, že tu neženieme dva vlaky proti sebe, eh, keď jedni hovoria, uh, ja mám názor A, druhý hovorí, ja mám názor B, ale, ale by, by sme uh, trošku viac času venovali tomu, aby sme diskutovali uh, o tom, uh, či uh, nie sú uh, lepšie a iné cesty, pretože máme problém v Európe s pracovými miestami a s um, Eh, rastom, eh, v niektorých štátoch viac, v iných štátoch menej, ale tento problém cítiť všade a mm, my uh, máme uh, tu uh, predsazatia na uh, ochranu klímy, ale um, nedosiahli sme tak veľa, ako by sme chceli a ľudia, stále viac ľudí viac trpí a viac sa dostávajú k hraniciam a môžeme to vyriešiť tým, že budem viac žiadať, alebo, e, musíme, alebo nájdeme inteligentnejšiu a inú cestu. A preto môžem povedať aj e, názor za e, kolegu, ktorý ma tiež požiadal, by som vyslovil tento názor, že si myslím, že správny spôsob by bol, aby sme sa sústredili na to, čo je dôležité, a potom tie nástroje e, prídu neskôr. E, nie je e, správnou cestou obchod s emisiami, ak by dobre fungovalo. Musíme mrhať čas s tým, ako posudzujeme tento nástroj, miesto to, aby sme zároveň pracovali na iných paralelných cieľoch. Mesiace sme sa venovali tomu, že tak veľa cieľov, ktoré bežia paralelne, dosiahli protiklad toho, čo sme chceli dosiahnuť. Pozrite sa na to, čo sa stalo pri obchode s emisiami. My sme sa nedostali tam, kam sme sa chceli dostať a keď e, by sme mm, sily speli, tak by sme sa opýtali, že ako mm, tento e, dost dostanem do toho ten cieľ e, nižších emisí CO2 a viac e, obnoviteľných zdrojov, ale za menšie náklady. Ako do toho zapojím e, a zabezpečím to, že členské štáty sa oslobodia svojho egoizmu, alebo mám sa opýtať sám, že nie je to domáca úloha Európskej únie, nie je to úloha, ktorá musí byť zabezpečená na európskej úrovni, ako viac využívať obnoviteľné energie v budúcnosti e, keď budeme mať e, stále väčšie požiadavky, viac požiadavek, tak sa nedosiahneme automaticky ďalej. A ja žiadam, aby sme e, postupovali to cesto, že zvýšime účinnosť a znižíme náklady a zaťaž, aby sme sa zamysleli nad tým, že ako môžeme dosiahnuť viac s menším počtom nástrojov. To je podne do diskusie. Ďakujem, pán Rol. Tým sa dostávam pani Úskov z SAD. Tak so mycket, herr ordförande. Ďakujem, pán predseda. Mm, myslím, že pán Royal navrhol dobrú vec. Musíme zdôrazňovať, aké je dôležité eh, uprednostňovať kompromisy, pretože ak nebudeme pripravení mm, robiť kompromisy vážne, tak nikdy nevyriešime túto prácu. A my ako inštitúcia, teda Európsky parlament, budeme v dôsledku toho trpieť. A utrpíme. Určite, pokiaľ ide o mňa, keď to vidím z hľadiska mojej skupiny, mali by e, sme um, tam vymazať na viacerých miestach e, slovo ambiciózny, ale e, je tam pár vecí, ktoré sa zdajú dosť provokatívne, keď sa na to pozrieme z iného hľadiska. Uvediem pár príkladov. V poznúcom návrhu 231 od DPP sa uh, hovorí, že Um, klimatická politika nie je viac dôležitá ako um, politika v inej oblasti a nepridáva to nič k rozhodnutiu, ktoré potrebujeme, aby sa prijalo. Teda táto veta, toto vyhlásenie, tento výrok tomu nič nepridáva. E, skôr sa um, mi to zdá dosť provokatívne tvrdenie a ja si myslím, že takéto výroky treba odstrániť a myslím, že aj my musíme odstrániť e, výroky na viacerých miestach. A ďalší príklad je pozemci návrh 290 do DPP a ten sa zdá byť provokatívny viacerým z nás, pretože um, tam vyzerá, že um, my hovoríme o klimatických cieľoch potom, ako bude dosiahnutá dohodu v Paríži 2015. My ako by sme pracovali na nejakej liečbe a Nemali by sme určovať cieľ predtým, ako vyprší Kiotská dohoda, ale napriek tomu namiesto toho máme tú dohodu. A to je dosť e, znepokojujúca provokácia. Dobre, ja som možno tiež povedala pár provokačných vecí na našej strane a mali by sme si to vyjasniť a možno tam e, niečo rozumné a zmysluplné z toho vyťažíme. moja skupina si chce um, pohovoriť o tom, čo chceme dosiahnuť, miesto to, aby sme sa venovali uh, tejto neustalej bitke o jednotlivých častiach. Niektoré veci sú úplne jasné, čo sa týka sociálno-demokratickej skupiny. A toto je stanovisko, ktoré sme mali hneď od začiatku e, našej práce. Chceme tri ciele Takže zníženie emisí, budovanie mm, väčšieho využitia obnoviteľných zdrojov a efektívnu energiu. A chceme, aby to bolo záväzné. Máme teraz cieľ energetické efektívnosti, ale ten nie je záväzný a pretože sa nám e, nepodarilo v tom e, splniť tak veľa ako v tých ďalších záväzných cieľoch. My chceme tiež jasné čísla pre úrovne cieľov klimatickej politiky. Teda chceme, aby to bolo opreté o konkrétne čísla. Tie čísla, ktoré máme doteraz, nás nevedú tam, kam chceme ísť. Tiež som pripravená, čo sa týka mojej skupiny, pracovať na hodnotách. A hodnoty sú jedna vec, my chceme výsledok. Chceme naredenie o obchode s emisiami a my eh, chceme dospieť k názoru, že koho je to vina, že sme k tomu nedospeli a že jedni to presadzujú viac alebo menej v tom obchodovaní s emisiami, ale e, sústredíme sa na to, aby sme hľadali vinníka, ale zabezpečme to, že nikto z toho nevidie s čistými rukami nepomáha tu ukazovať prstom na ľudí. Je to naša povinnosť a zodpovednosť, aby sme poukázali na to, že čo sme urobili doteraz v klimatickej politike nebolo také zlé, bolo to tak povediac priateľné a my teraz by sme to mali zlepšiť. A teraz máme na to príležitosť a tento detinský spor, ktorý začíname, je bezúčelní a mali by sme teda si povedať, že máme mm, tri ciele a treba z tých tie ciele upraviť ako záväzné a potom sa treba dohodnúť s ďalšími skupinami a presadiť e, naredenie o obchodovaní s emisiami a nepotrebuje to byť vôbec zložitejšie. A... E. Ďakujem, pani Úskov. A potom ako osobitne mm, privítam mm, spolupredsedničku pani Sartori. Dám um, slovo v mene skupiny Alde Fiona Hall. Um, Ďakujem. Všimla som si, že mnohé z tých pozmeňujúcich návrhov, ktoré tu máme, sa sústredujú na konkurenceschopnosť a otázku e, istoty dodávky energie. A toto sú spoločné body, na ktorých e, sa e, zhodneme. Máme tu istý časový tlak a tomu nemôžeme uniknúť, pretože komisia pripravuje svoje návrhy na 20.13. a potrebujeme si ozrejmeť náš eh, názor, než eh, mm, s týmto vystúpime. Chcem sa poďakovať eh, všetkým pracovníkom, všetkým skupinách. Pracujeme dosť tvrdo na technické úrovni, aby sme dospeli k istým kompromisom k energetickej efektívnosti. Potešilo ma, keď som videla, že aké množstvo pozíciách návrhov zdôrazňuje, aká je energetická efektívnosť dôležitá z hľadiska konkurenceschopnosti aj z hľadiska eh, energetickej istoty a bezpečnosti. Ako vieme eh, z posledných záverov eh, agentúry pre atomovú energiu zdôrazňovala, že energetická efektívnosť je podstatná. Vieme, že tu máme chronologický problém, že tá smernica o energetike nebude novelizovaná pár rokov, ale to by nám nemalo brániť, e, aby sme uvažovali o tom v tejto správe, aká e, kľúčová je ekonomická dôležitosť energetickej efektivnosti. Ehm, videli sme, že mnohí kolegovia z viacerých skupín dospeli k záveru, e, že naj, uh, nákladnejšie opatrenie e, znižiť e, spotrebu energie o 40 e, a hlavne v oblasti stavebníctva dopravy. A ja som teda optimistická, ale myslím, že máme potenciál, aby sme vyjadrime sa v prospech silnej, ambicioznej energetickej efektivnosti a keď sa ľuďom nepáči slovo ambiciozný, tak myslím, že by sme mali použiť slovo vychádzajúca z dôkazov, pretože tie dôkazy e, sú silná stránka, e, ktorej som si venovať. Čo sa týka e, znižovania emisí skleníkových plynov, tú dekarbonizáciu um, budeme vnímať ako nákladnú, pretože keď sa nepostaráme o e, zlepšenie výsledkov energetickej efektivnosti, tak potom v oblasti e, obchodovania e, s emisiami spôsobíme to, že naše energetické náročné odvetvia budú musieť za to platiť viac. Takže keď o 30 zlepšíme energetickú efektívnosť a to bude viesť k celkomu zníženiu skleníkových plynov o 50 A k obnoviteľným zdrojom chcem povedať, že musíme byť e, veľmi opatrní, aby sme oddelili tú otázku nákladov na energiu a otázky potreby obnoviteľných zdrojov samotnú. E, je tam veľa nesprávnych informácií v obehu k tým nákladom a všetky tie analýzy, ktoré e, vykonala komisia aj národné analýzy, ukazujú, že sú to globálne ceny fosilných palív a národné dane a že platíme väčšie dotácie na fosilné palivo a jadrovú energiu ako na obnoviteľnú energiu. A to neznamená, že obnoviteľné zdroje by sme nemuseli e, znovu prehnotiť. Myslím si, že sme sa tam poučili a um, treba um, zmeniť postoj, ale myslím, že sa dostaneme k zásadnej otázke, uh, aké sú náklady na obnoviteľné zdroje. A dôvod, prečo musíme mať cieľ pre obnoviteľné zdroje a otázku cieľa skleníkových plynov je, že e, musíme mať veľmi vysokú cenu v obchodovaní s emisiami, e, ak chceme, e, aby sme podporovali obnoviteľné zdroje celých investícií. Ak by sme mali cenu za emisie veľmi nízke. A ďalšia vec je, že nároky na efektívnosť obnoviteľných zdrojov e, zvyšujú tú cenu a e, experti hovoria, že e, to znižuje investície a znižuje to cenu obnoviteľných zdrojov. Takže ak to necháme na obchodovanie s emisiami, tak vieme, že musíme veľa obnoviteľných zdrojov zavádzať do roku 2050. Vieme, že to neodľutujeme, ale ehm, my ehm, budeme mať potom tieto obnoviteľné zdroje za vyššie náklady, ako je nutné. si myslím, že to si nemôžeme dovoliť z hľadiska konkurencieschopnosti. Takže na záver chcem povedať, že my potrebujeme na začiatok hodnotiť, koľko môžeme urobiť na úrovni EÚ, aby sme nákladov efektívne dosiahli aj energetickú efektivnosť a aj obnoviteľné zdroje a potom môžeme stanoviť naše ciele skleníkových plynov na základe toho a myslím, že z tých mnohých pozmeňujúcich návrhov, ktoré boli predložené, môžeme dospieť eh, k dohode v tejto veci. Po druhé, z hľadiska ITRE je dôležité, keď posudzujeme konkurencieschopnosť, eh, rast eh, nezávisle od energetiky, tak e, musíme mm, brať na vedomie, že 130 e, štátov na svete majú cieľe pre obnoviteľné zdroje a my riskujeme, že vypadneme z týchto pretekov, pokiaľ nepríjmeme rozhodnutie, aby sme sa ich ďalej zúčastňovali. Tiež e, bolo posun v stanovisku rady. Pred pár dňami máme vyhlásenie novej nemeckej vlády v prospech toho trojrozmerného prístupu. Takže to nie e, len to, že sa snažíme kompromis, ale bol aj posun v stanovisku rady. As, uh... Ďakujem pani Hall. Ako ďalší teňový spravodajca skupiny ale nemám k tomu, čo povedať ja a ja nechcem e, znižovať váš liberálny optimizmus, ktorý ste prejavili a e, môžeme sa dostať k ďalším teňovým spravodajcom. Na mojom zozname viacerí tu chýbajú. Ďalší je pán Šimanský. E, na to mm, kolo diskusie mm, pre rečníkov, ktorí vystúpia po tieňových spravodajcoch. E, chcem, aby sa prihlásili ďalší zájomcovia, pani Vobeled a pani ak sa prihlásili. Ak ďalší sa chcú prihlásiť, tak prosím, prihláste sa teraz. Teraz má slovo pán Šimanský. Bardzo dziękuję. <clears throat> Panie Przewodniczący, z Państwem myślę, że... Ďakujem, pán predseda, dámy a páni. Ako tu znelo, všetci dúfame, že mm, dosiahneme kompromis a to je ťažká úloha, a to preto, že keď hovoríme o liečbe, tak najprv musíme stanoviť diagnózu. Aká je teraz e, situácia aj z právneho hľadiska v EÚ a tu sa otvára otázka, že či dnes stále je ešte aktuálne, čo oznelo v závrach rady z roku 2008, v tých záverečných požiadavkách rady 2008 to boli ciele, ktoré mali stačiť do roku 2020 a všetky členské štáty rôznymi spôsobmi e, chcú teraz tieto ciele mm, plniť a tieto štáty majú aj problémy, ktoré prešli transformáciou a teraz e, ide o ambicioznosť, hovoríme o ambicioznych cieľov, čo týka znižovania emisí skleníkových plynov a to môže byť ambiciozne len vtedy, keď si sa aj všetci ďalší k tomu pridajú, aj tí najväčší producenti eh, emisí skleníkových plynov, teda USA a Čína, aj keď sa oni k tomu pridajú, len potom to bude mať zmysel a keď oni tiež budú prisudzovať takú dôležitosť eh, emisiám skleníkových plynov. Máme ďalej pokračovať na tejto ceste? Áno, ale za akú cenu? Eh, riešenie možno v tých cieľoch, ktoré sme menovali, napríklad energetická efektívnosť, to je dôležitý cieľ a nižšie ceny pre koncových eh, spotrebiteľov, teda sociálny rozmer. Áno, tu vidím možnosť kompromisu. Ale čo príde neskôr? Budeme e, si chcieť ešte predstavovať ďalšie znižovania? E, musíme ostať konkurencieschopní a e, kolega, čo to povedal, sa mi zdá byť rozporuplné a keď e, v zásade tieto veci nevyriešime, tak nemôžeme vypracovať žiadny kompromis. To je veľký problém. Už dnes e, nastáva v Európe presun e, priemyselných podnikov. Každý priemyselný podnik, ktorý sa presídluje aj mimo EÚ, tak to je veľká rana. Poprvé je to rana proti klíme, keď e, takýto podnik sa presídluje do Číny alebo do USA, tak potom môže vypúšťať ešte viac CO2 a po druhé je to aj rana nášmu pracovnému trhu. Takže nesmieme zabúdať na hospodárstvo a všetky e, zmeny musíme vnímať e, v súvislosti s e, schopnosťou. Pán Šimanský to povedal správne, ceny energie sú rôzne v EÚ a mnohé odvetvia priemyslu sú jednoducho závislé od cien energii. Vieme, ako je to v Ukrajine a vieme, aké sú, ako vyzerali východiskové podmienky pre Ukrajinu, to znamená liberalizácia mm, trhu energetického pre koncových spotrebiteľov. E, túto podmienku stále je ťažko splniť. E, Ukrajina síce nie v EÚ, ale prístup k energetickému trhu a ceny pre koncových spotrebiteľov v mnohých štátoch sú už dnes príliš vysoké pre mnohých. A teraz ešte máme hovoriť o ambicioznejších cieľoch. To sa mi nezdá realistické. Sir Um... Ďakujem, pán Šimanský. Teraz ideme k ďalším rečníkom, ktorí sa prihlásili. Sú traja. Zatiaľ Ivo Beletedy Hercog a Viktoria Prody. Ne, nevidím ešte. Áno, ešte ďalší kolega. A najprv dám slovo Ivovi Beletovi. Thanks very much, uh, chairman and chairwoman. Ďakujem, pán predseda, pani predsednička. Chcem vás upozorniť na pozmeňujúci návrh, ktorý som predložil teda viaceré pozmenujúce návrhy s ďalšími kolegami. Najdôležitejší je 821 týka sa eh, úniku CO2, je dôležité venovať sa tomuto problému. Už to bolo spomenuté dnes po obede viackrát. Tento pozmeňujúci návrh nie o mm, novej myšlenke, ale o tradičnej myšlenke, že to už spochybnilo viacero odborníkov, ale na základe e, nových vedeckých výskumov to chceme opäť e, otvoriť túto tému. E, je to tzv. Border Adjustment Tax, BTA, ale ja by som to radšej nazýval ako poplatok Border Adjustment Levy. Tam ide o dovoz výrobkov, teda uvalujú sa tu na dovozené e, výrobky e, a na zohľadnenie e, emisí CO2 produkovaných pri výrobe a dovoze týchto výrobkov, aby sa to potom zohľadnilo a porovnalo s výrobkami, ktoré by boli vyrobené v EÚ. To znamená, tí výrobcovia, ktorí by vyvážali do štátov mimo EÚ, by mohli dostať vrátené e, tieto e, peniaze, keď by vyvážali do štátov, kde e, tieto poplatky sa nevyberajú. Takže ukazuje sa, že takýto poplatok je zlučiteľný a je v súlade s právom Svetovej obchodnej organizácie, pretože sa hovorí, že ona by neprijala takýto poplatok, ale teraz máme na to výsledky výskumu, že je možné uplatniť e, takúto daň nediskriminačne, ak by sme uvalili tento poplatok na produkty a nie na výrobcov. A tiež e, e, sa odvolávam v pozmeňujúcom návrhu na akademický výskum, ktorý robil nemecký Marshall fond v Washingtone. Tento koncepcia zaviesť ten poplatok BTA Posudzuje komisia s tým, aby e, sa e, to presunulo e, z, zo strany producenta na stranu spotrebiteľa. A tento pozíciu návrh 821 znamená, že žiadame od komisie, aby pozorne preskúmala možnosti v tejto oblasti na základe nového akademického výskumu, napríklad aj uskutočiteľnosti mm, pilotných projektov, hlavne v energeticky náročných odvetviach. A na záver chcem povedať, že samozrejme hlavným cieľom toho je vytvoriť stimuly pre e, neeurópske odvetvia, aby e, zvýšili svoje snahy e, znižovania emisí CO2 a uhlíkových stôp svojich produktov a aby investovali zároveň do ekologicky priaznivých e, technológií a chcem všetkých požiadať, aby podporili tento na vrch 821, na ktorý sa odvolávame aj v úvodnom ustanovení. Billet, um, ehm, Edith Herzog. Ďakujem, pán Belet. Edith Herzog má slovo. Brief, um, I was wondering... Ďakujem, budem stručná. Keď som posudzovala tie rôzne pozmeňujúce návrhy, tak ako sme čakali to isté, ako sa stalo pri ostatných energetických témach, e, tak e, jedný stran na jednej strane, druhý na druhej a podľa mňa bude veľmi ťažké dospieť ku kompromisu, ale ten kompromis bude potrebný a ja úplne súhlasím s tým, a preto robíme túto prácu do roku 2030, aby nám ukázala smer, ktorým sa chceme uberať. Ja som sa eh, vyhýbam eh, som sa vyhla tomu, aby som predložila pozornice návrhy, ale chcem sa venovať eh, dvom témam. Prvá vec je, že bez ohľadu na to, aké budú tie celé do 2030, my potrebujeme e, pri ich plnení e, vedomosti, pretože energia je surovina plus vedomosti ľudí, tak to dosiahneme energiu. A potom si myslím, že investície do e, erudície by tie vedomosti boli na mieste, sú potrebné a preto som zavedla, preto som predložila ešte viac pozmeňujúcich návrhov Chcem ešte chvíľu povedať, že e, mnoho ľudí hovorí o konkurencieschopnosti, keď hovoríme o energetike, ale o čom hovoríme? Hovoríme o konkurencieschopnosti energetiky? A keď áno, čo môžeme dosiahnuť? Aké čísla chceme dosiahnuť a čo chápeme pod konkurencieschopnosťou? Môžeme sa domňať, že keď hovoríme o konkurencieschopnosti, tak máme na mysli rast, ale keď sa pozrieme nielen priamo na energetiku, ale na samotný priemysel, v roku 2004, keď som prišla do Európskeho parlamentu, priemyselná výroba Európy predstavovala 30 z európskeho HDP. Dnes v januári to bolo 15,8, v novembri je to 15,2. Takže eh, len polovica. Takže čo mm, nazývame konkurenceschopnosťou. Keď sa pozrieme do toho hlbšie, tak vidíme, že týchto 15% e, hlavne súvisí s e, energiou. Najhoršie je, že to nie je len jedno odvetvie. Stále hovoríme o jednotlivých odvetviach napríklad oceliarstvu dáme pomoc e, oceliarstvu, mm, potom sa zobudíme a rozhodneme dať pomoc hlinikárstvu a tak ďalej ale za posledných 10 rokov um, sa to znižilo z 30 na 15 Bolo by dobré, keby sme um, mohli pomáhať službám, pretože to je dobrý dôvod, že uh, služby narastli a preto priemysel je pomerne nižší, ale nie je to tak. Čo spravíme, keď ešte stratíme viac. Keď hovoríme o hliníku, milión tón eh, hliníku ako odpadu sa vyváža von z EÚ. Energetické náklady eh, na Výroba hliníka v porovnaní s jeho recykláciou je 5%, v porovnaní 95%, takže v zásade e, my vyvážame energiu, teda Európa, ktorá je taká nezávislá na energetike. E, takže keď hovoríme o mm, používame tieto slova, tak musím vedieť, e, čo vyzývame. Katastrofický pokles konkurencieschopnosti, chceme to stabilizovať, alebo snívame o raste. Je to iné myslenie. No dúfam, že to odsúhlasíme väčšinou, ale kolegovia, ozajstný úspech nebude, keď budeme mať väčšinu v parlamente. Ozajstný úspech bude, keď na koniec budem vidieť investície do priemyselné odvetvia aj energetiky a aspoň v niektorých odvetviach zažijeme znovu zrodenie alebo rast pretože to prinesie investície do Európy a želám si, aby tí, čo pracujú na tejto téme, mysleli e, na to so zrateľom, že e, no, rast je jedna vec a druhá vec je. Thank you, Edith Herzog. Uh, next on the list is Vito. Ďalším rečníkom na zozname je Vittorio Prodi. Ďakujem, pán predseda. Problém, ktorý tu máme, je veľmi dôležitý, pretože už ide o piaté e, vydanie dokumentu Medzinárodného panelu pre klimatické zmeny, ktorý dokázal, že že tu existuje väčšia e, miera povedomia, pretože ide o, o emisie, ktoré sú príčinou pre oteplovanie a, a klimatické zmeny a je preto súrne dôležité. Musíme rozhodnúť, musíme postupovať rozhodne, disciplinovane. a redukovať emisie skleníkových plynov. Už trochu pochybujem o tom, že kiotský protokol je cestou týmto smerom. Musí existovať možnosť zapojiť trhy, keď vypočítavame náklady, keď definujeme náklady. Treba robiť čosi, čo sa vôbec dá manažovať, ale to sa, to sa, to sa nedieje. Musíme teda sa snaží pochopiť, že možno existujú ešte iné cesty, že by mohli existovať iné cesty. Pán e, Belet e, hovoril o pozmeňujúcom návrhu 128 a to by mohla byť jednoducho e, snaha uznať to, že musíme čosi urobiť, čosi menovite Eh, musíme stanovovať hranice pri spotrebe energii. pri palivách. Musí to byť jasné v tej chvíli, respektíve musí byť jasné, že tu ide o reguláciu a to by mohla byť výhoda do určitej miery, pretože potrebujeme všade e, hraničné hodnoty emisí a tieto často sa e, s nimi zaobchádza rozdielne podľa toho, a kde sa použijú paliva. Takže ja si myslím, že mali by sme opätovne preverovať, ísť naozaj do hĺbky, ešte pred rokom 2015 a spochybniť všetko, pretože tie smery, ktoré sme nastolili, už mám dojem, že neprichádzame k výsledkom, ktoré sme chceli dosiahnuť. Myslím, že dnes by sme mali byť realistickí a klásť si otázku, či to, čo sme urobili doteraz, či v tom treba pokračovať, alebo či by sme radšej nemali ísť novými e, cestami. So Brody, the... Ďakujeme pán Prody a posledným rečníkom je pán Paška. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. E, v zásade som presvedčený o tom, že je treba pokračovať v tých cieľoch, ktoré sme e, začali, to znamená usilovať sa o zníženie emisí viac e, využívať obnoviteľné zdroje energií a efektívnejšie pracovať v oblasti energetických úspor. Na druhej strane sa obávam, že keď budeme stanovať prísne záväzné ciele, a, tak sa dostaneme do toho problému, alebo budeme pokračovať v tých problémoch, ktoré máme v súčasnosti, že nám bude e, priemysel upadať, že bude menej konkurencieschopný a naši ľudia budú prichádzať o prácu. Na druhej strane budeme týmito opatreniami dávať prácu možno v iných regiónoch, e, v Ázii alebo v Južnej Amerike. A preto si myslím, že by sme mali modifikovať našu politickú, politiku energetiky, a usilovať sa o plávajúce mechanizmy, ktoré budeme vedieť prie, prie, e, priebežne vyhodnocovať, tak aby sme vždy vedeli e, veľmi operatívne zareagovať na to, keď sa nám niečo v tejto oblasti darí úspešne realizovať, alebo keď sa nám prípadne nedarí, pretože e, to má nepriaznivé dôsledky na hospodárstvo. Našim hlavným cieľom by malo e, byť e, stabilizovať hospodárstvo Európskej únie a ak budeme mať stabilizované hospodárstvo, potom pokračovať v energetickej politike, ktorú si môžeme dovoliť, ktorú naša priemyselná základňa unesie a ktorú samozrejme budeme vedieť potom aj ovplyvňovať environmentálne ciele. Takže základom podľa môjho názoru by mala byť stabilita, hospodárska stabilita a to, čo nám dovolí eh, naše hospodárstvo, na základe toho by sme mali potom pokračovať aj v environmentálnych cieľoch. Ďakujem za pozornosť. Thank you, Mr. Paška, and with your... Ďakujem a týmto sme skončili zoznam rečníkov v mene parlamentu a ja by som teraz rád dal slovo Európskej komisii, aby pohovorila, kom komentovala o predložených pozmeňujúcich návrhoch. Určite treba sa dajú vyzdvihnúť určité prvky. Tie, ktoré som počul v našej rozprave, možno, že by ste nám mohli dať mm, určitú pomoc v tom, ako zvažujete ambície rôzne interpretácie konkurencieschopnosti. Pozmieci návrh 821, ktorý zavádza tú e, uhlíkovú pohraničnú daň, to je niečo, čo, k čomu by ste nám mohli povedať vaše názory. E, kto bude hovoriť za komisiu? Pán Rujme. Ale najprv dám slovo kolegyni eh, pani Wirtshofer z Generálneho riaditeľstva pre energetiku. Ďakujem pekne. Budem hovoriť teda za eh, naše riaditeľstvo pre energetiku. Je to z našej strany spoločný projekt. My samozrejme vítame, že eh, je tu toľko záujmu. Tých, prešli sme si tých všetkých 920 pozmeňujúcich návrhov. Mnohé idú správnym smerom sú tu rôzne názory, je to platí pre celú tému, ale určite sa tešíme tomu, že je tu e, ochota spolupracovať a je veľká. Pokiaľ ide o timing, je to dobré, pretože práve teraz sme v prípravnej fáze tohoto balíčka, pokiaľ ide o 22. január. E, toto je termín, kedy, e, ktorý platí pre komisiu a treba dať mnoho, mnoho energie do prípravy. Ešte dva, tri body z energeticko-politického pohľadu. V prvom rade plne súhlasíme s tými troma cieľmi, ktoré ste pomenovali. Konkurencieschopnosť, a tu máme na mysli konkurencieschopnosť pre priemysel vo všeobecnosti, vrátane energeticky intenzívneho priemyslu, ale aj e, ceny, ktoré si môžeme dovoliť. To je dôležité pre priemysel i spotrebiteľov. Podporujeme samozrejme cieľ istoty e, zásobovania energiou a trvalá udržateľnosť takisto. To sú ciele pre komisiu rovnocenné. Potom ďalej ešte e, k našim skúsenostiam a poučeniam. Samozrejme, že nový balíček nebude v balíčku 2020 rovnaký. V rámci komisie sme rozsiahlo hovorili o skúsenostiach 2020 spoločne e, sa veci preverujú, pozitívne skúsenosti, kde sa nachádzame s cieľmi, a tu je veľa pozitívnych skúseností, ale tiež otázky, z ktorých sa možno poučiť. A tu by som chcela hovoriť o jednom z bodov, ktorý e, sa tu e, načotol, o obnoviteľné energie. Tie samozrejme pre nás sú veľmi dôležité aj v rámci roku v rámci 2030, e, ale musia sa zohľadniť náklady a treba trošku zmeniť zmýšľanie, hlavne po roku 2020, či už budú cieľ alebo nebudú. Na, cieľ, na cieľoch však musíme e, pracovať. Pokiaľ ide o energetickú účinnosť, to je veľmi dôležitá účasť rámca 2030. Tu sa budeme snažiť samozrejme E, týmto zaoberať a komisia e, chce v júni 2014 tak ako to zamýšľa e, smernica o energetickej účinnosti vypracovať, musíme si klásť otázku, či potrebujeme cieľ alebo nie. A ďalšia posledná vec, ktorá sa tu pomenovala ceny energií a náklady energií. Komisia tu s balíčkom 2030 22. januára Eh, predkladať i detailnú správu o eh, vývoji nákladov a cien energií, a to i vrátane nákladov pre energeticky intenzívne priemysly, pre hospodárstvo a eh, pre domácnosti. Tu je dôležité, že nárast cien energií má rôzne dôvody. Z nášho dôvodu globálne fosílne paliva majú veľký vplyv na ceny ale aj od vody a dane. A práve toto sa bude detailne prezentovať vo všetkých 28 členských krajinách, ktorý faktor je, zohráva najdôležitejšiu úlohu a čo politicky na úrovni EÚ i členských krajín možno urobiť. Pán Runge určite bude môcť e, doplniť, predovšetkým pokiaľ ide o ochranu klímy. Rád by som e, hovoril o klimatických e, cieľoch. E, jedna z myšlienok, ktoré tu zaznievali, je, že terajšia naša politika nie je úspešná v klimatickej oblasti. Ak sa pozriete na všetky štatistiky, je tomu naopak, je veľmi úspešná. Ak e, si to porovnáte s tým, čo Európa podpisovala v prvom období 2008 až 2012 v rámci Kyoto, je to eh, porovnateľne s rokom 2000, 2000 eh, eh, teda dnes sme minus 18 v porovnaní s 1990. Mnohé sa dosiahlo a nie je to len preto, že, že je tu ekonomická a finančná kríza, ale európska ekonomika sa stala naozaj efektívnejšou, než bola v roku 1990. Takže bol to úspech, ktorý vedie viedol ku kolapsu ceny e, uhlíka na ob- e, systéme obchodovania s uhlíkom, pretože nie je tu dopyt po emisných certifikátoch. Je tu, veľký, veľký, e, je tu veľk, veľká dodávka alebo ponuka týchto certifikátov nízka. Cena samozrejme nie je potom stimulom pre inovácie a náročné technológie, nákladné technológie, aby boli pretláčané našimi E, priemyslami. Ak sa poviem, pozrieme na oblasti obnoviteľných energií, tak sa ukazuje, že politiky, ktoré prijali členské krajiny, pretože na úrovni EÚ sme mali len jediný cieľ, ale implementácia bola ponechaná dnes členským krajinám a preto máme 28 rôznych politík obnoviteľných energií a niektoré z nich sú veľmi úspešné. Ale sú tu určité veci, ktoré boli prehliadané E, neboli dobre e, nákladovo efektívne. S týmto zápasia mnohé krajiny i Nemecko, ako by, aby sme mohli dosiahnuť lepšiu e, nákladovú výhodnosť týchto, týchto techník. To je, sa týka balíčku do roku 2030, pretože jedna vec je byť účinný, pokiaľ ide do, do, efektívny, pokiaľ ide o dosahovanie cieľov, ale druhá a iná vec je byť efektívny uh, pri využívaní čo najmenšieho množstva prostriedkov na dosiahnutie takého cieľu. To je určite to, za čo komisia chce bojovať. Pokiaľ ide o celú tú otázku e, e, e, úniku uh, uhlíka, teda presúvania do zahraničia a potom tých daní, tak pokiaľ ide o medzinárodné dohody, ak by sme CO2 alebo ďalšie emisie z jednej krajiny do druhej presúvali, nedáva to zmysel nebolo by to efektívne, nebola by to efektívna medzinárodná klimatická politika. Vždy tu budú výzvy, pokiaľ ide o konkurencieschopnosť, pretože môžeme hovoriť o rovnakých podmienkach e, konkurencie. Ťažko sa to dosahuje. Vždy tu bude trošku zo pár rozdielov v tom, čo sa deje vo svete. Momentálne v európskom systéme obchodovania s emisiami máme nástroj na riešenie Eh, úniku uhlíka. Ide o tlaky konkurencieschopné z eh, globálnych eh, trhov. Sú tu, sú tu voľné balíčky pridelených povoleniek, nemusí sa to platiť a nedávne štúdie, ktoré urobila komisia, ukazujú, že takéto cesty sú efektívne a e, znižujú ten celosvetový e, konkurenčný tlak. Nemôžeme, e, pokiaľ ide o ten únik uhlíka, musíme pripustiť, že ceny sú veľmi nízko uhlíka. Momentálne systém dobre funguje a celá tá otázka tej cezhraničnej dane už o tom sme diskutovali pri prvom balíčku energetických politík a dokonca smernica o obchodovaní s emisiami hovorí o tom, aby, alebo uvádza možnosť využitia takéhoto opatrenia s cieľom e, zabezpečiť, aby veci boli ekvivalentnejšie, než sú. Ak sa pozeráme na skúsenosti v EÚ, pokiaľ ide o to, ako možno regulovať iné krajiny, už tak si myslím, že sú tu dva nedávne príklady, kde sa nám to darí urobiť. Jeden je smernica o kvalite palív, kde kvalita paliva je vždy tiež e, cieľom celého výrobného procesu a potom uvidíte, aké e, zložité je e, toto presadiť. Kanada je proti takémuto postupu, mnohé krajiny tiež. Ďalším príkladom, a to je ešte šokujúcejšie, to sa týka letectva, kde medzinárodné e, letecké spoločnosti boli zapojené do európskeho systému a teda zabezpečuje sa tu, že, je tu rovnaká, že sú tu rovnaké podmienky pre európskych a medzinárodných e, poskytovateľov, ale viedlo to k veľkému hnevu našich partnerských krajín, či v, spoj- e, v Spojených štátoch, v Ruskej federácii, v Číne či Indii. Momentálne komisia predložila návrh po úspešnom stretnutí e, IKEO v e, septembri, aby sa tento systém aktualizoval, pozmenil. Je tu otvorená diskusia s členskými krajinami i s parlamentom, ako naj, najlepšie postupovať vpred. Takže táto daň prispôsobovania pri prechode hranicami nie je jedno priamočiarou cestou. Otázka znie, ako sa to dá implementovať technicky. Sú tu mnohé prekážky, ako zabezpečíte, že sa dá oddeliť výrobok, ktorý sa eh, eh, vyrobil s vodnou eh, energiou uhlia, z uhlia. No všetky, sú tu mnohé technické otázky, ktoré treba vyriešiť a takisto po tretie celá tá politická problematika. A môj osobný, osobný poklad je, pohľad je ten, že prečo sú tu takéto reakcie na letecký, leteckú oblasť? To je preto, pretože mnohé za, e, zahraničné krajiny, e, ich predstaviteľe mi povedali, že dvo, e, vnímali to ako prvý krok práve takejto cezhraničnej dani. Ak by totiž neboli, mysleli si, že musia tvrdo bojovať proti tomu, pretože to smeruje k tejto dani cezhraničnej ako ďalšej téme, s ktorou sa, o, s ktorou, o ktorej budú rokovať z EÚ a myslím si, že nebudú to chcieť akceptovať. Ak sa pozriete na medzinárodné klimatické rokovania, je to rokovanie medzi suverénnymi e, krajinami, kde sa snažia regulovať e, emisie na svojich vlastných teritoriách. To je princíp, ktorý sa sleduje v rámci dohovoru OSN o klimatických zmenách a kiotskom protokole. A momentálne, minimálne vo Varšave, som nevidel, že by ktokoľvek bol chcel zmeniť tento prístup na iný. Napríklad e, prístup založený na spotrebe, ktorý by mohol ísť týmto smerom. Nikto nechce, e, myslím si, že e, tu možno tieto úvahy uzavrieť, pretože zareagujem len, ak by boli potom teda doplňujúce ešte otázky. Ďakujeme zástupcom komisie. sú e, spolu spravodajcovia e, reagovať, e, uzavrieť tému. Ďakujem. Už chcem poďakovať všetkým kolegom za kvalitu ich analýz a spôsob, ako, akým prispeli do diskusie. Viacero vecí E, ma napadá, mi napadá po týchto e, diskusiách. Pán e, Royal, vy hovoríte, že sa nedosiahli ciele 20 v stratégii 2020. To nie je pravda, pretože tieto ciele sú ich projekcie do roku 2020. Dnes máme len 2014 a pre CO, pri CO2 máme už 17% a to je povzbudivé pre roky, ktoré nás ešte čakajú. Pokiaľ ide o obnoviteľné energie, tam sme na 13%, a len energetická účinnosť, e, kde máme úroveň, e, ktorá je mierne nižšia, sme na 10 miesto 20%, ale práve tu v tejto oblasti energetickej účinnosti cieľ e, je len indikatívny, nie je presne stanovený, takže mám, e, keď máme záväzné e, ciele, máme výsledky sú veľmi, a práve v tých oblastiach sú veľmi pozitívne. Treba povedať, že rôzne environmentálne e, vízie sa vlastne zrážali s konkurencieschopnosťou. My sme najväčším poskytovateľom, dovozcom pardon, energií na svete. 54% sme v roku 2011 doviezli a to pre naše aktivity, pre naše podniky, e, našich občanov e, e, predstavuje výrazné náklady a my potrebujeme smerovať k veciam iným štýlom. Treba konštatovať, že tieto rôzne politiky, ktoré súvisia s bojom proti globálnemu oteplovaniu, bojom proti skleníkovým plynom, E, väčšiemu podielu e, obnoviteľných energií a efektivite energie. To všetko vytvorilo stovky tisíc pracovných miest. E, v rôznych iných oblastiach priemyslu sme stratili rast a zamestnanosť na porovnanie s touto. Keď sa pozrieme na stratégiu 2020, má sa vytvoriť 5 miliónov pracovných miest, ak dosiahneme tie ciele, ktoré sú e, teda tie 3 20, ciele. E, chcem konštatovať, že e, viacerí kolegovia zdôraznili významu energetickej účinnosti a tu chcem povedať, že je dôležité mať tieto záväzné ciele. Pokiaľ ide analýzu Fiony Hall, nuž ona apeluje na silnejšie opatrenia v pre európsku konkurencieschopnosť a ja súhlasím práve tým, že znížime spot, energetickú spotrebu a pôjdeme smierom k, k energetickej e, e, účinnosti, že práve dáme našim podnikom konkurencieschopnosť. Pani Úskok a jej otázka e, 284, e, môj pozmeňujúci návrh e, konzervatívnej dielne EPP. Nuž, Ide o dos, e, do, e, dosiahnutie cieľov COP21 e, z Paríža. Treba zvorazniť, že práve tento pozmenujúci návrh je len určit, je zdielne určitých členov EPP, nejde celkovo o oficiálnu líniu. Nuž som presvedčená, že potrebujeme ciele, aby sme predkladali ciele bez toho, že by sme čakali na zvyšok sveta. Naopak musíme im ukázať, aké je to dôležité práve aj pre konkurencieschopnosť a v tomto duchu naozaj mám rovnaký názor ako pán Belet v svojom pozmeňujúcom návrhu, ktorý e, žiada e, na hraniciach e, fiskálne, teda finančné zosúladenie. Ide o to, že nejde to proti environmentálnym normám. Potrebujeme naozaj uhlíkovú daň na hraniciach a tu chceme e, riešiť e, problém e, konkurencie. Nie je normál, aby naše, normálne, aby naše podniky mali veľké ekologické normy, aby dosiahli svoje ciele a, a súčasne na druhej strane akceptujeme, že že e, výrobcovia, ktorí nemajú takéto e, e, prekážky, by, by vôbec neboli zda, zdaňované. Ja som proti tomuto pozmeňujúcemu návrhu pána Beleta. Pokiaľ ide pána Šimanského, vy hovoríte, že potrebujeme energetickú účinnosť a viac obnoviteľných energií v EÚ na zníženie našej závislosti. Áno. A pokiaľ ide o, o E, fosílne energie. Je to veľmi dôležité, pretože e, chcem pripomenúť, že my EÚ sme závislí e, z dovozov fosílnych energií, ktorých sme veľkými spotrebiteľmi. Myslím si, že som vám povedala všetko, čo som chcela ešte dodať. Nie som si istá, ale toľko e, z mojej strany. Ďakujem. Ďakujeme pekne kolegyni. A teraz pán Šimanský. Ďakujem bardzo e, za vyražené... Ďakujem pekne za všetko, čo tu odznelo, za celú diskusiu, ktorá prebehla. Ja si myslím, že sa nám podarí všetko sklbiť, teda trvalú udržateľnosť, konkurencieschopnosť, rást. Naozaj je potrebné, aby sme to všetko sklobili. O toto ide. Preto je to stratégia. Musíme uplatniť takú metódu, ktorá nám umožní všetky tieto dimenzie, všetky tieto ciele nejakým spôsobom sklbiť. A toto sú ciele, ktoré už boli zadefinované v politickej dohode Čiže nepovažujem za provokáciu, keď zopakujeme stanoviská všetkých členských krajín, ktoré sa zaviazali k týmto cieľom. Udržateľnosť, zabezpečenie dodávok, konkurencieschopnosť, to sú všetko ciele, ktoré už boli naformulované a ktoré sa musia znova objaviť v tomto balíku a musia byť implementované. Nejde tu iba o čisto udržateľnosť alebo čisto nezávislosť. Nie, ide o to, aby sme naozaj ukázali, že sa dá dosiahnuť trvalú udržateľnosť hospodárstva a to nákladovo efektívnym spôsobom. Čiže konkurenceschopnosť, zabezpečenie dodávok, um, energie, to sú všetko veľmi dôležité otázky v tejto súvislosti. Pani Hercog tu citovala nejaké štatistiky, hovorila o znižení podielu priemyslu na HDP. To naozaj nie je dobrý príklad. Mnohé krajiny celosvetovo neveria, že Európa môže byť na špičke, že môže ísť príkladom v Japonsku, v Austrálii a tak ďalej. Preto vidíme určité odklonenie od politiky, ktorú sme razili. Takže teraz je e, na nás, aby sme naozaj išli príkladom, aby sme ukázali, že sa dá spojiť jedno s druhým. Na jednej strane udržateľnosť, energia, nezávislosť a zároveň hospodársky rast. Teraz príkladom naozaj nejdeme. O tom hovoria tie štatistiky, ktoré spomínala kolegyňa Hercog. A práve preto znova a znova opakujeme tri ciele, ktoré musia ísť ruka v ruke a nemôžeme sa odkloniť ani od jedného z nich. Unilateralizmus EÚ, žiaľ, v oblasti klímy, no neviem, či takto získame na svoju stranu aj ostatných. Pokiaľ ide o obchod, mm, nemám preto veľké porozumenie. Pokiaľ ide o priemysel a odvetvia, oni sa stále stiažujú, že je tu nekalá súťaž, hlavne tie odvetvia, ktoré sú veľmi energeticky náročné, ale ja si myslím, že keď zavedieme takú tú daň, ktorú spomínal pán Belet, mm, toto by predsa spustilo lavinu protestov. E, mnoho obchodných sporov by v tejto súvislosti vyvstalo na úrovni VTO, ale aj mimo tejto organizácie. Európska komisia sama sa zaoberala touto otázkou v oblasti leteckej dopravy. Tam to celé padlo na kolena, takže musíme to akceptovať. Sú tu skrátka krajiny, ktoré nikdy nebudú ochotné spolupracovať, ktoré mm, za každým pôjdu inou cestou. A my nemáme možnosť e, byť nejakým mm, ostrovom izolovaným e, s hospodárskym rastom vychádzajúcim z nových základov. Ide o našu identitu, o naše hlboké presvedčenie. My sme vždy zastávali myšlienku voľného obchodu a aj teraz sme naozaj hospodárstvo, ktoré je otvorené, otvorené svetu. A my sa veľmi aktívne podielame na svetovom obchode. Komplikovaná však otázka cenotvorby, respektíve eh, cien energie Niektorí to budú možno považovať za omyl, ale chcem povedať, že mnohé priemyselné odvetvia, nielen tie, ktoré sú náročné na energiu, ale aj iné, e, naozaj e, svedčia o tom, tie skúsenosti, že tie tri ciele, ruka v ruke, sú problematické. Niektoré členské krajiny vykazujú väčší potenciál, niektoré menší, pokiaľ je napríklad o, energi- o energetickú efektívnosť, o účinné využívanie energie. V niektorých krajinách sú tie možnosti väčšie, pokiaľ ide o obnoviteľné zdroje energie a tak ďalej. Takže ten potenciál v každej jednej európskej krajine je odlišný. Na to nezabúdajme. Keď eh, chceme investovať, musíme investovať zacielene na to, kde sa dá niečo dosiahnuť. A práve preto plánujeme na január ešte pred hlasovaním seminár. S pani Delvo si pozveme zástupcov odvetvia, ktorí budú hovoriť o svojich vlastných skúsenostiach pokiaľ ide o tú novú architektúru, ktorú sa snažíme v Európe vybudovať. Čiže oni sa vyjadria problémom, s akými sa stretávajú Nechceme vytvoriť nejakú konfrontačnú atmosféru, práve naopak e, chceme pracovať na kompromisoch, e, chceme sa dopracovať k takému kompromisu, ktorý nám umožní tu v tejto snemovni podporiť správu o klimatickej politike na 70-75 aby sme mohli zvyšku sveta ukázať, že tieto tri ciele sa dajú dosiahnuť. Rást, udržateľnosť a zabezpečenie dobok energie. A aby sa nám toto naozaj podarilo, myslím, že na to je potrebná hlavne tá kreativita, ktorú som už spomínal v úvode. Áno, ďakujem pekne obom kolegom, pani Okony aj pánovi Šimanskému. Ďakujem všetkým, ktorí vystúpili v tejto diskusii. Ďakujem pekne aj komisii. Len pripomínam, že budúce spolozasadnutie bude 9. januára. Tam už bude aj hlasovanie o tejto otázke a potom vo februári by sa to malo dostať do plena. Takže takto vyzerá náš časový harmonogram. Obom spravodajcom želám veľa síl, veľa energie, aby naozaj boli schopní dospieť ku kompromisom 12. decembra. To je termín na kompromisy a dúfam, že potom to hlasovanie prebehne hladko. Ďakujem pekne všetkým, ktorí vystúpili. Podarilo sa nám to zvládnuť rýchlejšie, než sme plánovali, takže vidíme sa na budúce. Ďakujem.